Das Protokoll der gestrigen Sitzung ist verfügbar. Zápisnica zo včerajška je k dispozícii. Máte k tomu poznámky? Ak nie, zápisnica je schválená.